Alors, bonjour. Dobrý deň. non siamo molti colleghi, però... Nie je nás tu veľmi veľa, ale už je A ja by som navrhla, ak súhlasíte, aby sme rešpektovali naše zvyky a presnosť. Začneme. Ak skončíme pred desiatou, tak na chvíľu prerušíme naše stretnutie, aby potom všetci mohli prísť na desiatu na hlasovanie. Takže môžeme začať. Takže už ide 10, ako som povedala. A niektorí kolegovia sú už prítomní. Tak opakujem, ak skončíme skôr, tak urobíme prerušenie schôdze a o 10. začneme hlasovať. Len na úvod Eh, il primo punto all'ordine del giorno. Prvý bod programu informácie o delegácii výboru ITRE v Írsku 29. až 31. oktobra 2012. Ja som spravodajkyňa urobím krátku informáciu. Zúčastnilo sa 8 kolegov. Pani Del Castillo, pán Langen, Rubik, Correa de Campos, Kramer, Helmer, Kelly. Pán Kelly ako rezident v Írsku Cieľom našej delegácie bolo kontaktovať ministrov, e, ktorí pracujú v sektoroch, ktoré spadajú do gestie nášho výboru. Dvaja ministri, s ktorými sme sa stretli a včera nás aj navštívili, pán Rabit a pán Parton, a zodpovedný pre priemysel a výskum. A druhý pre výskum a vesmírny priestor a ďalší pre energie a telekomunikácie. Počas našej cesty snažili sme sa pochopiť írsku realitu, Delegácia mala veľmi nabitý program ako vždy. Stretli sme sa s výskumníkmi z Royal College, predstavitelia organizácií pre udržateľné energie, priemyselných predstaviteľov, šéfov Google, Google, predstaviteľov írskych podnikateľov Digital Hub, rovnako ako írskych poslancov, teda našich kolegov počas našich stretnutí nám predstavili prioritírskeho predsedníctva. Tie nám tu včera znovu e, pán minister pripomenul. Táto návšteva bola veľmi užitočná, aby sme pochopili, že pre Írsko je EÚ veľmi dôležitým alebo najdôležitejším aktérom pre rozvoj hospodárstva, že majú skutočnú volu aj záujem rozvíjať všetky politiky na rozvoj jednotného trhu. Írsko zažíva túto zaujímavú situáciu a my sme sa teda informovali, ako to riešia práve sa teda dostávajú z tejto ťažkej situácie. A oni zdôraznili, že je pre EÚ dôležité to posolstvo, že by sa vytvorilo priaznivé prostredie pre podnikateľov a teda robiť také politiky, ktoré vytvoria takéto okolnosti a atmosféru. Rovnako zdôraznili význam Um, význam úlohy výskumu a inovácií. Takže si myslím, že oni budú naši spojenci tohto výboru, aby sa aj finančne podporila téma výskumu, hlavne program Horizont. A ako teda som už povedala, dúfam, že nás budú sprevádzať po tejto ceste podpory. Ďalšia téma, ktorej sa venujú investície do infraštruktúr a do obnoviteľných energií. Špecifická pozornosť sa venovala digitálnemu programu alebo agende a aj včera nám Mirské predsedníctvo pripomenulo, že je naplánované zhromaždenie v júni 2013. Ja si myslím, že to bude veľmi dôležité stretnutie. E, v Irsku sa tiež hovorí o informatickom o informatickom oblaku a predstavia svoju stratégiu. Toto bolo stručne opísané tie najdôležitejšie body našej delegácie v Írsku. Neviem, či kolega Kelly chce niečo dodať, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Bolo to výborné zhrnutie návštevy v Dubline a stretnutie, aby som chcel povedať na úvod, že keďže som hovoril s viacerými skupinami E, sme sa stretli s viacerými organizáciami, ale aj spoločnosťami, ako bolo Google a tak ďalej. Takže ide tu o to, že je tu odhodlanie Európskeho parlamentu e, byť v úzkom kontakte, zaoberať sa jednotlivými témami, o ktorých sa diskutovalo, alebo stopná dôležité veci. Dôležité sú usmernenia, a spätná väzba a väčšinou e, tieto organizácie a skupiny a firmy takúto spätnú väzbu nemajú, lebo sa nestretávajú z normálnej okolnosti s poslancami, takže dalo by sa povedať, že táto skupina mala význam, táto návšteva. A ide o to, že mali sme tu možnosť sa stretnúť s týmito organizáciami, ľuďmi, ale no, program bol nabitý, takže nebolo veľa príležitostí napríklad na to, aby človek si pozrel skutočne Dublin, ale tieto stretnutia boli prospešné pre všetkých, takže zasadania, ako ste povedali, boli náročné od rána až do večera a neustále sme boli v pohybe. Táto návšteva bola cenená zo strany tých, s ktorými sa stretli. Mám teda spätnú väzbu a skutočne to bolo veľmi prospešné. Bolo to aj výborné sa stretnúť s írským predsedníctvom Naši ministri boli aj v Bruseli a tie kontakty s nimi sú veľmi dobré. Ide o to, že je tu pomoc pre vládu zostaviť si program a to je všetko veľmi dôležité z hľadiska prípravnej práce, aby to predsedníctvo bolo úspešné. Ešte raz ďakujem pekne za vašu trpezlivosť a za to, ako ste vy predsedali tým stretnutiam, ako aj za pozitívnu spätnú väzbu ktorá bola dôležitá aj pre tie zoskupenia firmy, ktorými sa stretli v Írsku. Kelly. Ďakujem pánovi Kellymu. Chce niekto ešte vystúpiť k tomuto bodu? A ja s vami súhlasím a hovorila som to aj sekretariatu, že na budúcich návštevách by bolo potrebné vopred vidieť a zorganizovať kalendár, aby sme maximálne využili čas, samozrejme, ale musíme trochu poznať aj tú realitu, tú skutočnosť tej krajiny, kde, ktorú navštevujeme. Takže keď je zase program príliš nabitý a keď príliš sa ponáhlame, tak to tiež nie je najlepšie. Nasledujúci bod. Znovu informácie o delegácie výboru ITRE o fóre o riadení internetu v Baku. Pilar. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže podobným spôsobom sa pokúsim zhrnúť a vás informovať o 7. zasadaní fóra o riadení internetu v Baku. Uskutočnilo sa to teda minulý rok, novembri 609. novembra. Ako iste viete, tu išlo také témy ako informačná spoločnosť. To bolo vlastne to, čo nadvezovalo na podobné stretnutie v Tunise v roku 2005 a hlavným účelom bolo, e, aby sa stretli všetci, všetky skupiny, účastníci a opätovne to bol dialog o veciach, ktoré sa týkajú verejných politík, kde ide o internet a riadenie, takže od začiatku e, parlament bol zapojený do tohto procesu a pri tejto príležitosti potom, ako sme sa snažili mať takú širšiu delegáciu, boli tam traja plní členovia, bola som tam teda ja, Katrin Trotman a Sabine Verhajen. E, no a potom tu ešte boli ďalší kolegovia, z iných výborov. Oni, išli, oni tam boli ako individuálni návštevníci, ale stretneme sa s nimi na viacerých podujatiach v rámci e, tejto konferencie. Mária Šáke a ešte ďalšia kolegyňa. Tak toto už bolo 7. 7. konferencia na túto tému, kde ide o to, ako podporiť udržateľný rozvoj a šlo to kľúčové otázky, ako napríklad internetové riadenie pre e, rozvoj, ďalšie aspekty riadenia internetu, obavy, ktoré sa týkajú onlineových trhov, falšovanie e, tovaru, potom autorské práva v digitálnej oblasti a tak ďalej. Tu išlo o to, ako chrániť kritické interné zdroje no a ďalšie veľmi zaujímavé témy. Potom tu išlo o otázky bezpečnosti, ochranu súkromnej sféry, išlo tu o otázky prístupu, diverzity. No, nechcem hovoriť tu o nejakých detailoch, lebo bolo tam skutočne veľa podujatí, seminárov, stretnutí, diskusii. Chcela by som spomenúť, že čo sa týka delegácie Európskeho parlamentu, boli sme skutočne aktívni ako panelisti v niektorých prípadoch a potom niekde sme boli iba účastníci a mali sme samozrejme aj bilaterálne stretnutia. Musím spomenúť, že veľmi nám bola nápomocná komisia, lebo to, bol vlastne, to bola vlastne podpora pre nás. Oni odviedli skutočne výbornú prácu. Ďakujem pekne aj sekretariátu. Takže bolo veľmi dobré, že bola tam zastúpená komisia, ako aj pracovníci nášho výboru. No a samozrejme komisia tu zohráva dôležitú úlohu. Tu ide o to, ako využívať zdroje, ktoré sú k dispozícii. Komisárka Nelly Cruz bola prítomná, takže my sme boli s ňou v kontakte, mali sme aj stretnutia, napríklad aj pracovné raňajky a tak ďalej. No a samozrejme sa zabrali rozličnými aspektami internetu, No a chcel by som ešte povedať jednu osobitnú vec. Mali sme stretnutie s občianskou spoločnosťou. Potom bolo jedno stretnutie s poslancami národných parlamentov z rozličných krajín. No, nebolo ich tam veľa, lebo oni majú podobné problémy ako my. Ťažké je pre nich sa zúčastniť. No a zaoberali sme si tým, že je nevyhnutné vypracovať spoločný prístup k týmto otázkam. EIF a že je nutné to viac koordinovať. No a samozrejme vieme, že tá oblasť je veľmi komplikovaná. No a myslím si, že mali sme zohľadniť to, že je dôležité vykonať niečo v rámci prípravy ďalšej konferencie. Okrem toho by som chcela spomenúť jednu osobitnú vec v rámci tohoto podujatia. Bolo to v Baku, v Azerbajdžane. Snažili sa to primerane prezentovať No a musíme si uvedomiť, že je to štát, ktorý je bohatý na prírodné zdroje. Takže aj ekonomické zdroje sú pomerne značné. Je to krajina, ktorá sa rozvíja. A ten prístup ako, a ten prístup aj to, ako postupovala azerbajdžanská vláda, to bolo kritizované zo strany médií, kľúčových lídrov, žurnalistov. Tí boli dokonca aj zadržaní za to, že prezentovali svoj názor cez internet. Takže to je tá situácia, kde vlastne sloboda prejavu vo všeobecnosti, ako aj na internete, mm, viedla k tomu, že to boli otázky. No a komisárka Rus to načrtla, tieto témy v rámci rokovaní, takže hovorilo sa o tom. Takže potom tu bolo prehlásenie, deklarácia zo strany komisie. A my ako piati členovia Európskeho parlamentu sme to spoločne podpísali. Podporili sme Nelly Cruz, Vieme, že azerbajdžanská vláda to neprijala veľmi pozitívne. No a Azerbajdžan ešte stále je veľmi vzdialený od štandardov, ktoré uplatňujú demokratické štáty v oblasti slobody prejavu a ďalších slobod Takže je to skúsenosť, ktorá bola veľmi pozitívna, a zaujímavá. No a samozrejme je dôležité sa tým zaoberať do budúcnosti. Boli tam ďalšie stretnutia. Potom tam boli účastníci, tak povedz, prirodzení účastníci EIF, A tu ide o to, aby bola tu snaha to prezentovať tak, aby to pôsobilo lepšie. Že nebol to len taký prístup z dola nahor. A ide o tú atmosféru, ktorej vlastne prebiehalo celé to stretnutie. Vlastne už celý rok predtým bola prípravná práca a hovorilo sa o tom, že tu môže dojsť istým ohrozeniam. A potom tu bola ale na druhej strane aj vôľa účastníkov IF a hovorilo sa o tom, že by sa mal zachovať ten princíp stola nahor. Takže budúci rok, áno, bude ďalšie podujatie. Pôjdeme tam spoločne s komisiou. Dovolte, aby som ešte spomenula že Európsky parlament mal podporu viacerý, z viacerých strán. Tu nám pomohli zorganizovať bilaterálne stretnutia. Tu išlo organizačnú pomoc pre našu delegáciu. A to je bolo všetko. Áno, je tu Catherine. Moja výborná kolegyňa v rámci EIF a v rámci mnohých aspektov. Áno, my sme boli ako tí traja mušketieri a ona, áno, môže ešte doplniť tieto informácie a môže prispieť k vašej informovanosti podobným spôsobom, ako som prispela. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Pilar. A teraz kolegyne Trotman. Euh, euh, ďakujem pekne. Už na úvod, ako ste boli už povedali kolegovia, boli sme 100% ženská a delegácia, vrátane e, potom neskorších kolegov. 100% delegácia, 3-3 ženy. E, a boli sme pritom efektívni, vôbec to neľutujem. Keď je tomu tak, prečo to nepodčiarknúť, prečo to nezdôrazniť? Mm, chcem však povedať, že Museli sme pripraviť e, veci pre e, príslušné skupiny, pre e, predsedu parlamentu. Využili sme, viem, že náš vplyv bol príliš malý. Snažili sme, od začiatku sme teda boli tri v delegácii, podľa mňa je to málo. E, viem, že má, musíme usporiť prostriedky, ale toto nie sú e, fóra za stretnutia, keď sa pozrieme na e, tie závery, ktoré nie sú, nie sú exekutívne, ale nemohli sme sa súčasniť všetkých workshopov a nemohli sme sa stretnúť so všetkými partnermi Eh, čiže o to menší je potom eh, dopad EÚ. Eh, e Takže napríklad sme skonštatovali, že zhromaždenie, ktoré, ktoré sa výrazne mobilizuje, tak ide o investíciu a našu rozvoj, rozvoj prítomnosti Zdôraznili sme potrebu väčšej koordinácie teda a pri politických e, e, diskusiách, pokiaľ ide o výzvy a stratégiu EÚ, takisto s komisiou a s radou. A pokiaľ ide o závery, musím zdôrazniť, že potrebujeme, e, aby existovali naše priority, napríklad ochrana detí je dôležitou prioritou. My tu máme kultúru ochrany písaného prejavu, máme k tomu dohovory a smernice a to je veľká, veľká výhoda na medzinárodných fórach. Toľko druhá poznámka z mojej strany. A potom, pokiaľ ide o výzvu a rozpravy, ktoré e, ktoré závisia od OSN. Ďalej potom musíme senzibilizovať írske predsedníctvo smerom k tomu, aby členské krajiny OSN zaujali stanovisko, aby neboli také pasívne, pokiaľ ide o miesto konania týchto stretnutí. Je to veľmi e, veľký handicap, pokiaľ ide o možnosť stretať sa s občianskou spoločnosťou. Naozaj je neprípustné, a našťastie Nelly Cruz bola odvážna a zaujala stanovisko. Ide o to dôležité, aby sme naozaj uh, mali mo- možnosť byť v našich krajinách. Je pravda, že keď máme uh, workshopy a stretnutia, kde máme uh, ľudí, ktorí zastupujú občianskej spoločnosti, možnosť vidieť e, celé štvrte, ktoré boli, e, e, ktoré boli, ktoré boli vyprázdnené. Ukazovali nám Baku ako obrovské, obrovské mesto na medzinárodnej scéne s cieľom, aby sme dnes sa nestretli s chudobnejších ľudí, aby sme nevideli proste štvrte, ktoré sú chudobnejšie. Takže ide dôležité, aby sme si obhajovali pravidla pre tieto internetové fóra. Posledný bod, e, ktorá, kde je veľmi citlivá otázka, e, všimli sme si, že Lajkan a Lajket e, dostali smer oveľa otvorenejšiu pozíciu, viac rešpektuje európske poznámky, našu úlohu. To je veľmi dobré. V každom prípade, pokiaľ ide o adresy a mena domén, ehm, tu sa nerešpektovali naše požiadavky. Ide tu, rozohráva sa to medzi e- ITU, Medzinárodnou konferenciou pre telekomunikácie a LICAN, kde je vlastne uh, základné právo, kde sa, kde sa vlastne rokuje o, o výsadnom práve. Pokiaľ ide o ITU, je to medzinárodná inštancia, ktorá bola na, e, pri zrode tohto fóra a má určite výhodu časovú. Pre nás je dôležité zistiť, v čom spočíva otázka. Mali sme viacero konferencií, ma budeme mať viacero konferencií, ktoré sa toho budú týkať pokiaľ ide o zdroje, spektrum, máme množstvo otázok v Európe, ktoré sú dôležité, satelity a tak ďalej. A týka sa nás to naozaj priamo. Dôležité, aby to nebolo, neboli len tí, ktoré majú k dispozícii e, technologické prostriedky, pokiaľ ide o cirkuláciu informácií. Potrebujeme tiež, aby lajka bol mm, partnerom v prvej línii. Spojené štáty neboli vždy e, na pomocné, hoci máme veľmi dobrý kontakt s vyslancom USA, ktorý sa snaží zbližovať názory. Ale zase raz e, tu neboli zastupcovia e, USA, stretli sme sa národ, s národnými poslancami, nie však s poslancami tejto veľkej krajiny, ktorá pritom má veľký dopad, e, alebo má veľ, veľmi dôležitú zmluvu s Lajkanom a ktorá rozhoduje o, o tom, ako budú vyzerať e, tie kľúčové servery k takejto dôležitej otázke. Týka sa to bezpečnosti celého tohoto systému, takže myslím si, že máme e, otázky, ktoré treba dopracovať, politické otázky a bolo by dobré, keby náš výbor v správnom okamžiku mohol sa stretnúť so zodpovednými lajkami, aby sme sa mohli dohodnúť, aké sú perspektívy, ako by mohla vyzerať budúca konferencia ITU. E Je tu totiž to množstvo vecí, ktoré majú dopad na naše vízie, naše politiky, pokiaľ ide o neutralitu siete. Toľko som chcela povedať, pani predsedajúca. Kolega Langen, prego. Kolega Langen, nech sa páči. Uh. Len krátka poznámka k ceste do Dublinu, k delegácii do Dublinu. Pokiaľ ide program bola dobrá, pokiaľ ide o disciplínu prítomných, už nie až taká dobrá. To chcem naozaj zdôrazniť. Ostatné okolnosti boli dobre pripravené, takisto e, pokiaľ ide o kolegu Kellyho. Avšak sú tu niektoré otázky, ktoré e, vystávajú. Kolegyňa Piladel Castillo Vera e, na konci bola, e, musela zastupovať dvojčlenú delegáciu u ministra. Ne, neviem si predstaviť inú delegáciu, ktorá by mala takéto obrovské uh, takéto straty, podobne ako pri e, symfónii, kde na konci už hrá len jeden na hudobný nástroj e, pri európskych stratách. Preto aj predseda totiž odletel a preto o tom hovorím. Musíme ten program dotiahnuť vždy kompletne. Všetko ostatné potom spochybňuje našu, našu vieryhodnosť a neberú nás potom vážne. Prvá, to bola prvá poznámka. A druhá poznámka sa týka organizačných vecí. Obsahovo všetko bolo v poriadku, veľmi zaujímavé, ale však skutočnosť, že podľa našich vlastných pravidiel e, poslanci, ktorí sú z danej krajiny, svoju prítomnosť e, nemôžu dokumentovať ani v prípravnom zozname, už to považujem za nezmyselné. A preto žiadam E, predsedničku, aby po dohode s pánom Kelly dohodli. E, on nemal možnosť sa zapísať do zoznamu, hoci býva 35 kilometrov od Dublinu. A tri, tretia otázka sa týka ďalšiu otázku organizácie našej inštitúcie, to sa týka tlmočníkov, ktorú, ktorých prácu si veľmi e, vážim a veľmi rád hovorím v materinskom jazyku, ale skutočnosť, že v prvý deň sme sme mali program 8-hodinový a druhý deň potom zmenšený program, že ale boli dva plnohodnotné týmy e, v taliančine a štyria tlmočníci anglicky. V taliansky to považujem za organiza- organizačný problém a plýtvanie peniazmi. Pretože, pretože požadované e, tlmočnícke služby boli veľmi, veľmi minimálne. O tom, e, na to musíme myslieť. E, nesmie predsa automaticky toto viesť k tomu, že v konečnom dôsledku pri rozhovore je viac tlmočníkov než poslancov. Hovorím to preto otvorene, pretože týmito postupmi sa musíme zaoberať my sami. Určite to nevníma takto každý, ale tam, kde som bol teraz ja, to bol poprvý, poprvýkrát po 18 rokoch, kde to bolo takéto, uh, Eh, do, oci, do očí bijúce. A posledná vec, eh, rozhovory boli veľmi zaujímavé s najrôznejšími osobami, a eh, tý, podnikmi a týmami. Zostal záver potom skutočnosť, že 10 najšpičkovejších svetových internetových firiem majú sídlo v, v Dubline. A to nemôžno pripisovať tomu, že Íry by boli takí dobrí, v internetovej oblasti, ale jednoducho, a o tom treba diskutovať, preto, ak som to správne pochopil v rozhovoroch so zástupcami firiem, totiž preto, že je to otázka daňových zvýhodnení. A keď robíme programy pomoci pre určité krajiny, opätovne to možno vidieť na Cypre, tak si myslím, že Európsky parlament a Európska komisie by mohli požadovať že takéto skreslovanie e, hospodárskej súťaže treba e, preveriť. Hovorím to opatrne, daňové otázky sú národná kompetencia, ale nemôže e, byť prípustné, že len Google samotný má 4 tisíc kvalifikovaných pracovných miest v Dubline, 15% sú pritom Íry a zvyšok sú odborníci z celého sveta. Celkom jasne povedali, že, viace, že Európske centrály sú tu kvôli dobrým daňovým investičným podmienkam, hlavne kvôli daniam. Aj to by sme mali žiadať e, ako úprimnú odpoveď. Grazie, kolega Langen. Ďakujem, pán Langen, teraz pán Rüvi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že tá návšteva Írska pre nás všetkých, e, tak povediať, poukázal nové dimenzie. všetkým návšteva Google bolo pre, pre nás také vytriezvenie, keď si pozriete, ako detailne vlastne zbierajú tí pracovníci pre európsky trh, ako ich analýzujú, nimi prechádzajú a vlastne v Európe využívajú naše siete, kontroluje náš obsah, poskytuje sa to bezplatne, to je jedna vec, a na druhej strane samozrejme znalostná spoločnosť sa tým e, výrazne podporuje. Teraz máme veľmi rýchle možnosti e, vykonávať rešerše, to, čo doteraz nebolo možné. A potom, keď si pozriete ako je to tam všetko vlastne zamerané na určité ťažisko, nové priemyselné ťažisko a síce ide tu o nové sociálne siete, dohľadové orgány, e-government, bezpečnosť elektronického riadenia, to je ťažisko a to vlastne vidíme aj tu v rámci práce na našom výbore. Takže táto návšteva nám dala veľmi veľa keď identifikujete túto dimenziu a keď vlastne zistíte, že ak, s akými úlohami sme konfrontovaní. Ja som si v poslednej dobe veľmi presne pozrel podmienky, napríklad na iTunes som si pozrel všeobecné obchodné podmienky a poviem to tak, že mladí ľudia jednoducho stlačia akceptovať bez toho, že by si prečítali tie dlhé texty a ja si myslím, že aj zákonodárca v tejto oblasti má tiež e, povinnosť, to znamená, že aby sa to nielen akceptovalo, ale aby bolo jasné, s akými podmienkami človek súhlasí. Dôležité je tu v budúcnosti vypracovať, podľa môjho názoru, právny rámec, aby spotrebitelia boli chránení. No a keď chceme mať tento typ priemyslu u nás a chceme reindustrializovať Európu, tak musíme využiť túto novú možnosť na, e, pre pracovné príležitosti pre mladých ľudí. Návšteva Írska bola pre mňa veľmi významná v tom zmysle, že tu na európskej úrovni musíme konať viac. Grazie. Ancora. <laughs> Trautmann. Ďakujem ešte pani Trautmann. Áno, pani predsednička. Kolega mi dal príležitosť, zabudla som na jeden bod, ktorý je pre náš výbor dôležitý. A to je problém, že máme problém trochu zmobilizovať európske firmy, aby boli prítomné na tom fóre. Mohli by sme sa tomu venovať. Máme ale Aniela Strážneho. Pani predsednička je pri predsedníckom stole ďakujem, že, nám umožnil využi- že ste nám umožnili využiť kompetencie spolupracovničky z parlamentu. Ona bola skutočne vynikajúca, veľmi úslu- úslužná, účinná, efektívna. To nám, členom výboru, veľmi pomáha a máme podporu, ktorá je priateľská a naozaj veľmi účinná. To som chcela povedať. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyni Trautmann. Áno. Máme čas, lebo sme začali na čas. Už sme urobili diskusiu o Írsku aj o Azerbajdžane a mohli vystúpiť aj jednotlivé politické skupiny. Teraz pokiaľ ide o delegáciu v Azerbajdžane. Zaznamenali sme a poukázali sme na to, že to bola delegácia veľmi užitočná, čo sa urobilo. V Írsku kolega Langen prišiel s niekoľkými pripomienkami. Zdôraznil niektoré problematické body Aj to budeme brať do úvahy. Niektoré časti od nás závisia, iné nie, ale samozrejme zachytíme to a postupíme to parlamentu, predsedníctvu a tak ďalej. aby každá delegácia okrem obsahu mohla sa aj formálne vylepšovať v budúcnosti. Ďakujem za všetky príspevky. Máme ešte zo pár minút, veľmi rýchlo vás budem informovať o včerajšej schôdzi koordinátorov. Schválili sme zmenu kalendára. Vzhľadom na rozhodnutia z minulého týždňa zo Štrasburgu 18. septembra to je tá streda a 19. teda toho 19. nebude, len ostane len ten, ten tá streda. Potom 25. septembra od 9. do 12.30 máme schôdnu. 26. septembra do obeda, 17. októbra do obeda budú naše schôdze. Samozrejme, dostanete to písomne správe Buzek treba prehlbiť našu prácu v našich kanceláriách, štúdie, padlo pozvanie, ale musí byť osobné. Takže to závisí od osobnej kvóty 27. 28. mája návšteva do Švajčiarska, takže tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť, tak, tak musia skontaktovať svoju politickú skupinu. A EPP bolo, dostalo správo, správu CARS 2020 a budeme sa venovať aj digitálnej agende. A pokiaľ ide o podnikanie 2020, tak sme prijali uznesenie, respektíve budeme o ňom diskutovať na budúcej schôdzi. To sú informácie, ktoré som vám chcela dať. Teraz máme 10 minút skôr, než začneme hlasovanie. Takže o 10. presne začneme hlasovať. Poprosím vás, ak by ste odišli, skutočne presne o 10. začneme. Bene, cominciamo il voto. Začneme hlasovať. Poprosím vás, aby ste si sadli. Poprosím kolegov, aby si sadli na miesta. risorse si pagano le rinnovabili, si bloccano le rinnovabili, c'è una bella confusione. No. D'abord le test eh, test, oui. Bene, allora proviamo a... Urobíme te- test, overíme si hlasovacie zariadenie, otváram hlasovanie.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 Ancora due socialisti di troppo. Ešte stále dvaja socialisti navyše. Možno by náhradníci mohli niečo. Chris, two too many. Ancora? Bene, a posto, perfetto. Dobre, už je to OK. Sme pripravení. Môžeme e, začať, začať hlasovaním. Allora partiamo dal rapporto Zavetti. Správa Nikyho Cavelu. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Číslo 15 a 24 spolu, kto je za? Prijaté. Číslo 29, kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. na chiusa. Zatváram hlasovanie. 32 za, 24 proti, 1 sa zdržal.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 číslo 43 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Radšej overíme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 31 proti, 1 sa zdržal zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 3a, kompromis, to je za, proti, zdržali sa prijaté. No dobre, ospravňujem sa, ja som to brala automaticky, ale máte pravdu, no dobre. Overíme elektronicky 3A kompromis. Pomýlila som sa, hovorí pani predsednička. Zamietnuté. 3A je zamietnuté, kompromis 3A bis. Kto je za? Kontrári. Proti. Zdržali sa. Schválené. overím elektronicky. Je to ťažký začiatok. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 30 proti, 5 sa zdržali, zamietnuté. Číslo 57, kto je za? Proti? zdržali sa. Overím elektronicky. Kiuža. Uzatváram hlasovanie. 39 za, 19 proti, prijaté. Číslo 59 za, proti, zdržali sa, Prijaté. Imko 5. Kto je za? Áno, je tam ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? je tu jedna pripomienka. Allora senza Takže bez ústneho. Imko 5 bez ústneho pozmeňovacieho, kto je za, proti, Zžali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 81 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti zdržali sa prijaté. 84 za, proti zdržali sa Overíme si. 84. Un GUE di troppo. Jeden člen GUE je navyše. Dobre. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 29 proti. Zamietnuté. 87 za proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 96 za, proti, zdržali sa. No, radšej overíme. 96. šesť. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 30 proti, 1 sa zdržal. To bolo ťažké rozhodnutie, zamietnuté jedným hlasom rozdiel. Stovka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Áno, overíme stovku. Uzatváram hlasovanie. 37 za, 22 proti, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa. Overíme. Čuža. 31 za, 27 proti, schválené. Kompromis 6 za proti, zdržali sa prijaté. 112 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Mám pocit, že je to prijaté, ale overíme si to radšej. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 28 proti, prijaté číslo 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Sto osemnáct za, proti, zdržali sa zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa overíme. Kiuža. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 24 proti, prijaté. 123, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 No, ale myslím, že 113 alebo 112 sme odhlasovali, hovorí pani Toja, nie. E, nel dubio, guardate. Nel dubio. No, je tu pochybnosť. Sekretariat nemá výsledok, takže ideme hlasovať o druhej časti 112 aj 113 zopak. Pani Toja vystupuje bez mikrofonu. Okay questo l'abbiamo votato e 132. 113. Uh, Presidente, è stato votato 30 a 28. La seconda parte. Druhá časť 30, 112, eh, číslo 112, druhá časť bola odhlasovaná. 30 za, 28 proti. Okay. Scusate, abbiamo risolto... Áno, problém je vyriešený. 112 sa odhlasovalo a 113 vypadáva. Dobre, kolega Langen. Ďakujem pekne. Takže tu bola hneď kritika, že vlastne nastala chyba, takže podľa mňa sa to musí dať skorigovať. skorigovať. Prečo aj náplenie sa to dá skorigovať? Era stato posto male il problema. No. Se... No, problém bol z nej nadnesený, lebo sa povedalo, že sa o ňom nehlasovala. Ak súhlasíte, elektronicky si overíme ešte raz 112. Je mi ľúto, pani predsednička, my sme veľmi jasne hlasovali o tej druhej časti 112 a potom niekto z vašich ľudí hovorili, že to bolo ináč, je to hlasovanie, ktoré bolo zaznamenané a zrazu sa hovorí, že sa hlasoval nesprávne. Hlasovali sme, poďme ďalej. Okay. Pani predsednička, výsledok hlasovania bolo 30 za, 28 proti. Dobre, uzatvoríme to teda. Ak sa to odhlasovalo, tak je to odhlasované. Nebudeme tu opakovať veci, zaznamenáme si výsledky hlasovania, tak ako bola kolegyňa. Pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Chcel by, chcel by, chcel by som poukázať na elektronické hlasovanie. Pani Hübner povedala, že to nemá hlasovaciu kartu, takže prosím vás, aspoň to zohľadnite. Takže potom tu máme ešte dva hlasy navyše. Je to kľúčové, sme vedeli, čo sme rozhodli. Ďakujem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 Allora, scusate una cosa, dopo do la parola al collega Turmes. Dávam slovo kolegovi Turmesovi. Musíme prijať rozhodnutie. A je to taká politická záležitosť v úvodzovkách, ak chcete. Je jasné a ujasnilo sa a ja sa ospravedlňujem, že je tu trochu zmetko, ale zre som pochopila niektoré informácie, ktoré mi dali. Ja som to pochopila zle Máme jeden problém, ostatné sme vyriešili a to je problém s druhou časťou čísla 112. My sme to hlasovali a výsledok bol 28 a 30 teda za a 28 proti, ak sa nemýlim. Kolegyňa Hübnerová povedala, a my sme to nebrali do úvahy, že nemá hlasovaciu kartičku. A to by sme museli, toto treba, treba zarátať. To by bol rozdiel 3029. Ale v tomto bode kolegyňa Karvajo, to je ten problém, požiadala a povedala, že sekretariat oznámil, že bola chyba pri hlasovaní a žiada vás, ja to nemôžem rozhodnúť. Ešte pán kolega Turmes požiadal o slovo. Si abbiamo Turmes, poi abbiamo la kolega Toja. Pán Turmes, potom aj pani Toja, potom budeme pokračovať. Pán Turmes. If, if we start to come... Ďakujem. Myslím si, že ak by sme, sa, ak by sme opakovali hlasovanie, pretože bol tam trošku nejaký zmetok, tak otvárame pandornú skrinku, jednoducho hlasovanie, hlasovanie, aj keď teda samozrejme je ľúto tým politickým skupinám, že prehrali, musíme postupovať ďalej. Ináč by to bolo nemožné, bolo by nemožné pre vás predsedať e, tomuto hlasovaniu, prečo tak sa to nedá. Myslím si, že so všetkou ochotou je to jasné. Odhlasovalo sa ja som venovala špecifickú pozornosť tomuto bodu, pretože je dôležitý a musím skonštatovať, že komunikácia týchto zmien alebo chýb neprišla i hneď. Urobili sme aj viaceré hlasovania, takže nie je možné, ak za každým po štyroch hlasovaniach chcete povedať, že po štyroch hlasovaniach, že tam bol taký rozdiel, ako náhle už ubehol čas od určitého hlasovania, tak už nemôžeme zmeniť to, čo sa odhlasovalo. Kolega, kolegyňa Pilar. Treba to už vyriešiť, lebo ešte máme veľa hlasovania. Ale čo je dôležité je, aby sa bralo do úvahy hlasovanie pani Hubnerovej, pretože sa neustále bude meniť výsledok hlasovania, keďže naša politická skupina by mala jeden hlas menej. To je dôležité, aby ste za každým brali do úvahy aj hlasovanie kolegyne, pretože doteraz sa jej hlas nezaratával. Hlas pani Carvajo sa bude ohlasovať a vyrieši sa to tým bežným postupom. Vieme, že na plene je možné zmeniť e, hlasovanie po určitom čase. No dobre, budeme pokračovať, len odteraz zarátajte vždy hlasovanie pani kolegyne Hybner. Ma io eh, vorrei chiudere questa discussione no, su questa proposta. Prego. Madame la Presidente. Pani predsednička, Neviem, prečo mi odmietate udeliť slovo, len by som pripomenul rokovací poriadok a ten jasne hovorí, môžeme zmeniť hlasovanie, keď sme sa pomýlili a to nemá vplyv na hlasovanie, ktoré prebehlo pretože takto by sme mohli stále opakovať hlasovanie. Sekretariát môže overiť, či je to v tomto rokovacom poriadku, či je to ustanovené, že je možné následne zmeniť hlasovanie. Vy ste oznámili výsledky 30, 28. Ak pani Hybnerová nemá svoju kartu, už hlasujeme viacej ako pol hodinu, už, už ma, tú pol hodinu mala dosť času na to, aby si zohnala svoju hlasovaciu kartičku. Dobre, tento bod uzavrieme. Hlasovanie ostane s výsledkom tak, ako to bolo. Dodáme ešte hlas pani Hybnerovej a, a vyzývam ju, aby si zohnala čím skôr kartičku. Dobre, už ju má. Takže ten výsledok ostane taký, aký bol a budeme pokračovať. Ospravedlňujem sa za ten zmetok, ale na úvod to nebolo všetko úplne OK. okay. Siamo arrivati al compromesso 6. Kompromis 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Číslo 133 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Regi 14. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté.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 136 vypadáva. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8a za, proti, overíme. Chiusa 28 za, 32 proti, zamietnuté. Kompromis 8b za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sto 150, 199 a 200 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 183 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 190 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 193 za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Dobre, ústny je stiahnutý, takže bez. 196 za, proti, zdržali sa, prijaté. Reči 7 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. NV 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 223 za, proti, zdržali sa, prijaté. 100, 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 225 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 227 za, proti, zdržali sa, prijaté. 229 za, proti, zdržali sa, prijaté. 234 za, prijaté. 235 za, proti, zdržali sa, prijaté. Reči 17 za, proti, prijaté. 236 za, proti, Držali sa zamietnuté. 238 a 246 spolu za. držali sa zamietnuté. 239 za. Proti zdržali sa prijaté. 240 za. Proti zdržali sa. Ja som sa pomýlila, hovorí pani predsednička. Overíme 240. 240. 240 overujeme elektronicky. Uzatváram. 34 za, 27 proti, prijaté. 241 za, proti, zdržali sa, prijaté. 243 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme. Overujeme 243. Chiusa Dobre, končím hlasovanie, takže máme tu výsledky 29 za 31 proti, takže bolo to zamietnuté 245 za, proti, držali sa, zamietnuté. Elektronicky si hovoríme 245, nech sa páči, hlasujte. Čuza. Končím hlasovanie. 27 za, 33 proti, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 262 za. Aha, aha, chcete overiť? Dobre, 250 si overíme, nech sa páči, hlasujte. Končím teraz hlasovanie. 24 za, 36 proti, zamietnuté. 262 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 264 za, proti, zdržali sa, schválené. 265 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. AFE 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 269 za, proti, zdržali sa, Schválené. Kompromis 13 za. Kompromis 13 Proti, zreli sa. Schválené. 265 v dvoch častiach. Schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Myslím, že to bolo schválené. Dobre, overíme si to. Končím hlasovanie. 31 za, 27 proti. Schválené. ...271 za, proti, zdržali sa, schválené. AFED 6 za, proti, zdržali sa, schvál- zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 288 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 296 za, proti, zdržali sa, schválené. 298 je tu ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. AFED 12. Troch. Nie. Aha, tento návrh odpadá, takže o ňom nehlasujeme. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 308 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si druhú časť. Nech sa páči, hlasujte. Overíme si to elektronicky. Končím hlasovanie. Takže 32 za 29 proti schválené. 310 za, proti zdržali sa, schválené. 311 za, proti zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti zdržali sa, schválené. 320 a 321 spoločne za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si to pre istotu. Končím hlasovanie. 35 za, 25 proti, schválené. 323 za, proti, zdržali sa, schválené. 324 za, proti zdržali sa schválené, 325 za, proti zdržali sa zamietnuté, 326 za, proti zdržali sa zamietnuté, kompromis 19 za, proti zdržali sa schválené, 338 za, proti zdržali sa overíme, overíme si 338. Teraz končím hlasovanie. Máme tu výsledky 35 za, 25 proti, schválené. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis, alebo teda návrh 340 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 362 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Kiuža. Teraz skončím hlasovanie. 34 za, 26 proti. Schválené. 366 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz návrh. Aha, hlaste sa. Nech sa páči, máte slovo. Aha. Vážená pani predsednička, je tu možno vysvetlenie z sekretariátu. Nie je to však fráza, nie je to však veta a pozmeňujúci návrh, ktorý sme predložili, bolo to e, useknuté. Sťahujem tento návrh, pretože to nie je to, čo sme pôvodne predkladali. L'ha ritirato perché... Quel... No. Stiahli ste ho, lebo nebude sa hlasovať. Sekretariat konštatuje, že kompromis 22 pokrýva tento pozmeňovací návrh. Pán Žado e, zasahuje? Nie. Navrhli sme viackrát veľmi presný pozmeňovací návrh, ktorý mal možno tú nevýhodu, že je proti ECS a CCS. A samozrejme, my neútočíme na sekretariat, ale ten text, o ktorom sa teraz hlasuje, nezodpoveda tomu, čo sme chceli a preto ho stiahujeme. Dobre. 374 za. Proti. Takže ešte raz 374 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Imko 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 377 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Končím hlasovanie. 33 za, 28 proti, schválna. 381 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválne, Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 23 za. Aha, nie, nie, nie. Prepačte, 382 sme ešte preskočili. Takže teraz hlasujeme 382 za, proti. Overíme si to. Dobre, takže otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 28 za, 32 proti. A bolo to zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 390 za, proti, zdržali sa, schválené. 300 393 teraz za a prepačte aj tento návrh odpadá takže postupujeme ďalej a dostávame sa k tak predsa 393 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 395 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromiso 24 ah, no. ah. a favore. Teraz kompromis 24 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, schválené. 405 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. No a teraz 412 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasíte sa, ak sa páči. A nie, dobre, takže môže pokračovať. Zamietli sme tento návrh. Dobre, kompromis 26 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 418 za, proti, zdržali sa schválené. AFED 17 za, proti, zdržali sa schválené. AFED 8 za, proti, zdržali sa schválené. AFED 7 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. No, nebolo to jasné, ako ste hlasovali, preto si to overíme. Končím hlasovanie. 31 za, 30, takže bolo to schválené. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa schválené. AFED 5 za, proti, zdržali sa schválené. 427 za, proti, zdržali sa schválené. Imko 26 odpadá tento návrh. Teda 428 za, proti, zdržali sa schválené. 429 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 30 za, proti zdržali sa schválené. Návrh 403. No Scusate, abbiamo tra, ho tralasciato... Eh, Prepašte, pani predsednička, eh, preskočila som jeden bod. Takže návrh 443 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 444, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz imko 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si imko 16.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 je to vlastne ešte pred tým kompromisom 30, takže tam si to nájdete. O tej 30 sme už hlasovali, tam nevidíte? Nemáte to tam? No, to je zvláštne. Takže nemáte to tam na vašich zoznamoch? Počkajte, poprosím vás iba o e, pozornosť. Takže máte tam nejakú chybu na hlasovacom zozname pani Van Brand? Takže budeme sa riadiť tieňovou spravodajkou. Uvidíme, čo nám povie. Dobre, dobre. Takže Teraz pokračujeme Inko 16, takže teraz hlasujeme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. 27 za, 31 proti, zamietnuté. A teraz, my sme to boli predtým? Bene, il 30 l'abbiamo già votato. Takže kompromis 30, o tom sme hlasovali, takže teraz 403. 403, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 459, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 461 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 466 v dvoch častiach. A nie, nie, iba druhá časť 466 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to, takže overujeme si 40, 466, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. 27 za, 32 proti, zamietnuté. NV 17 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 468 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Kompromis 32 za, proti, zdrželi sa, schválené. Návrh 408, 456 za, proti, zdržali sa schválené. 488 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz spoločne 489, 491, 492, to je za, proti, zdržali sa e, schválené. Inko, Inko 13 za, proti, zdržali sa schválené. 493 za, proti, zdržali sa schválené. 494 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 520 za, proti, zdržali sa schválené. 505 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 524 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Regi 13 za, proti, zdržali sa, schválené. f 13 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Nech sa páči, f 13, hlasujte. Kiuza. Končím hlasovanie. 31 za, 27 proti, schválené. A fet 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si a FED 11, nech sa páči. Chiuso. Končím hlasovanie. 21 za, 39 proti, zamietnuté. Takže zamietli sme AFED 11, teraz IMKO 17 za, proti, zdržali sa schválené, NV 18 za, proti, zdržali sa schválené, IMKO 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, REGI 4 za, proti, zdržali sa, overíme si to, že overíme si REGI 4, Dobre, dobre, dúfam, že ste hlasovali všetci, 33 za, 26 proti schválené, a 14 za, proti,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 a teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. A ešte kolega Madurel. Chceli sme požiadať o trochu času. Na základe čiastkových eh, hlasovaní výsledkov sa chcem rozhodnúť ako politická skupina, ako budeme finálne hlasovať. Dobre, takže jedna minúta na žiadosť socialistickej skupiny.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 Stiamo votando su Savela, avete votato tutti, votazione chiusa. Hlasujeme o správe. Savela, hlasovali sme, e, dohlasujme. 35 za, 9 proti, 14 sa zdržali. Prijíma sa. Blahoželáme teda pani spravodajkyni. A prejdeme hneď k ďalšiemu hlasovaniu. Tá, to sa týka posúdenia rizik a bezpečnosti tzv. záťažové testy. Tak, takisto veľmi dlhá správa. Hlasujeme o záťažových testoch. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijama sa. Pozmeňujúci návrh 19, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Overíme 19. Hlasujme. Chiusa. Končím hlasovanie. 31 za, 26 proti, príjima sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 43 v čo, troch častiach. Prvá časť, pardon, ešte 42, ešte 42 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 43 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Tretia časť za. Chcete overiť druhú časť? Nech sa páči. Hlasujme. Končím hlasovanie. 23 za, 31 proti, zamieta sa. Tretia časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto. <clears throat> Príjma sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto. Príjma sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 62 v dvoch častiach za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa druhá časť za, pr- proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 63 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 64 za, proti, zdržal sa niekto. Zdá sa, že sa to prijalo, ale overme to. 64. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmenujúci návrh 66. Za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. Overíme 66. Šestdesiat Šesťdesiat šesť overujeme za. Končím hlasovanie 37 ku 21. Príjima sa. 67 za, proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 6 za, proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Pozmenujúci je návrh 74, druhá časť. Iba druhá časť. Aj tá je rozdelená na dve časti Prvá časť druhej časti. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 75. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 7. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 76. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 83 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 91 druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 96 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 97 za, proti, overíme 96. Hlasujeme teda o 96. Končím hlasovanie. 53 za, takže príjme sa. 97 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 98 druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 103, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa niekto, overíme si 11. Končím hlasovanie. 29 za, 29 proti. Zamieta sa. Kompromis 11 bis. Kto je za? Kto je proti? Aj toto musíme overiť, pretože je to veľmi tesný výsledok. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 30 za, 28 proti, príjima sa. pozmenujúci návrh 104 a 105 spoločne. Kto je za? To nám odpadáva. Takže tie odpadáva. 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijíma sa. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 127 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa 118 za, proti, zdržal sa niekto. To sa zdá, sa zamieta, overíme to. 118. Končím hlasovanie. 31 za 29 proti. Príjima sa. 128 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 14 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 134 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 15 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 141 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 132. čas za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 136. Chcete overiť teraz ale čo? 132. čas, prosím, hlasujme. Končím hlasovanie. 28 za, 30 proti, zamieta sa. 136 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 142 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 143, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 146 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, overíme. Kompromis 17 overujeme, lebo to jasné nie je. Končím hlasovanie. 29 za, 31 proti, zamieta sa. Kompromis 17 bis, kto je za, kto je proti. Aj tu elektronicky hlasujeme, aby sme sa nepoplietli. Končím hlasovanie. Za príjma sa teda. Čiže 156 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa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 proti, zdržal sa niekto, Ríma sa. 2.11 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, Ríma sa. 3 pro, za, proti, zdržal sa, Ríma sa. 4 a 5 spoločne za, proti, zdržal sa niekto. Zdá sa, že je to prijaté. Overíme si. 4 a 5 hlasujeme. Končím hlasovanie. 33 ku 25 prijíma sa 6 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa za 12 a 7 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 8 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 10 a 13 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa záverečné hlasovanie. Hlasujme.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 či je to tak, že sme nehlasovali 157, 158 a 159. To znamená tri pozmeňovacie návrhy. Áno, je to tak? Áno, je to tak, tak ešte musím odhlasovať tie tri. Vystúpenia bez mikrofónu. Áno, musím odhlasovať tieto pozmeňovacie návrhy, pretože chýbajú. 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 158 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Finálne hlasovanie otváram. C'è un PP di troppo. Jeden z EPP je navyše. Teraz je to dobré. Uzatváram 48 za, 5 proti, 7 sa zdržali.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 Bene. Passiamo all'ultimo voto. Posledné hlasovanie. Spravodajca pán Sosa Wagner požiadal o slovo pred začiatkom hlasovania. Nech sa páči. Veľmi stručne poprosím pán Sosa Wagner. Ďakujem pekne, pani predsednička, len minútku, aby som nástojil na tom, že Máme stanovisko tohto výboru a hlasovanie, ktoré majú relatívnu hodnotu vzhľadom na to, aká je vynimočná prechodná situácia. Som si vedomý, že výbor je povinný predložiť nový dizajn tohto problému emisných práv, emisných kvót. A poďakoval by som tieňovým spravodajcom za pomoc a tiež sa ospravedlňujem za to, že tento týždeň som sa s nimi osobne nemohol stretnúť tak, ako som si želal, ale kvôli zlému počasiu som mal problém pricestovať zo Španielska do Bruselu. Bene, grazie. Allora... Ďakujeme. Začíname hlasovať. Spolu pozmeňovacie návrhy 1, 2, 3. Za. Proti Zdržali sa prijaté. Overíme 1, 2, 3. Uzatváram hlasovanie. 42 za, 18 proti, prijaté. Bene. Allora andiamo direttamente al voto finale. Ideme rovno finálne hlasovať. Can we have a uh, one minute? Uh, Chcem sa spýtať, či sme si mohli dať prestávku na minútu, aby sme sa mohli prejsť na úrovni našej skupiny. Ďakujem pekne. Bene, allora possiamo... Dobre. Môžeme teda finálne hlasovanie začať. Otváram hlasovanie, nech sa páči. C'è un pepe di troppo. Yeah. Bene, votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 14 proti, 11 sa zdržali, takže je to schválené, výborne. Toto uznesenie je schválené. Uzatváram dnešné stretnutie a budúce stretnutie bude 20. februára o 9. Ďakujem vám kolegovia za spoluprácu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 by malo byť vyčiarknuté zo správy. Ďakujem. No, však správa je ukončená, na to ste mali myslieť skôr.